veľmi dobre, žiadala to naša frakcia, ale treba povedať, e, koľko miliard e, e, vlastných, vlastného kapitálu bude k dispozícii, aby sme mohli vytvoriť pracovné miesta a rovnako je to aj pri nových zdrojoch. Napríklad tu treba zrušiť daňové úlavy na kerozen to je dôležité aj pre e, VFR, takže treba vyhlásiť vojnu e, klimatickým zmenám malým krokom. E, nebudú tu žiadne obete, ale zabránime tisíckam mŕtvych. Spojí to národy a Európa musí vyhlásiť túto vojnu a vždy vo vojne ide o peniaze. Socialisti a demokrati chcú prostriedky, ktoré zodpovedajú výzvam. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz v mene Renew dostáva slovo pani Armon, nech sa páči na 3 minúty. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení zástupcovia Európskej komisie, dnes je reč o rozpočte na budúci rok, čo je posledný rok väzočného finančného rámca 2014 až 2020. A v tejto fáze je potrebné monitorovať splňanie našich záväzkov. E, je potrebné vyhodnotiť, či naše kroky boli efektívne, účinné a či by náhodou nebolo dobre zmeniť trošku orientáciu na budúce roky. Chcela by som využiť akúkoľvek finančnú maršu, ktorú mám k dispozícii, na to, aby Európa bola atraktívnou, zaujímavou pre európskych občanov. Musíme chápať obavy našich voličov a musíme im ukázať, že sme schopní poskytnúť istú víziu našej spoločnosti do budúcna. Občania majú čoraz väčšie obavy v súvislosti s znečistením životného prostredia a musíme hľadať odpovede a nachádzať odpovede na ich obavy a to inováciami a technologickým rozvojom. Je potrebné európske hospodárstvo nasmerovať týmto smerom a musíme zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť aj do budúcna. Musíme byť veľmi obozretní, pokiaľ ide o energetickú transformáciu. Nemôžeme na jednej strane príjmať naliehavé kroky a na druhej strane obmedzovať mm, všetky naše kroky na jedno jediné kritérium excelentnosti pretože v Rumunsku iba zriedkavo dochádza k plneniu tohto kritéria, ale situácia je veľmi naliehavá, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia v tejto krajine. Máme tu takú trhlinu, ekologickú trhlinu na našom kontinente a musíme ju napraviť. Je to veľmi dôležité pre perspektívu celého kontinentu. Musíme vytvoriť finančné nástroje, ktoré budeme využívať zodpovedne, tak aby nehrozilo, že vzniknú ešte ďalšie nerovnosti a nerovnováhy. Preto by som chcela zdôrazniť potrebu technickej pomoci, teda príslušných rozpočtových riadkov a my sme na tento účel predložili aj pozmeňovacie návrhy, aby sme videli, čo sa dá urobiť vo veľkých hospodárskych centrách, v Európe, pretože je tu naozaj veľký odliv mozgov z východu na západ, čiže v strednej a východnej Európe musíme venovať oveľa väčšiu pozornosť. Rada by som doplnila, že čoraz viac občanov chce, aby Európa bola oveľa obozretnejšia, pokiaľ ide o vynakladanie európskych prostriedkov, aké čo skoro bude i PPO. Rada by som navrhla, naozaj robustný rozpočet pre túto inštitúciu, aby toto celé sa zefektívnilo už od, budúce, od budúceho roka. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne. A teraz za zelených, ale dostáva slovo pán Andresen. Máte dve minúty a pol. Orkány, záplavy, Vidíme, že klimatické zmeny ničia naše živobytie, základ nášho živobytia. Týka sa to kopy mladých ľudí, ktorí naozaj právom vychádzajú každý piatok do ulic a demonstrujú za klimu. Nič to však aj živobytie polnohospodárov napríklad na juhu Európy. Má to pre nich existenčný význam. Všetci sedíme na jednej lodi a naozaj musíme mm, naliehavo urobiť viac. A preto e, tu hovoríme o rozpočte, nie ako o nejakých prázdnych riadkoch, ale ako o budúcnosti nášho, roz, nášho kontinentu. Hovoríme o to, ako budeme spoločne investovať do spoločnej budúcnosti. Zelení chcú bojovať s klimatickými zmenami, e, s chudobou a sme všetkým v Európskej únii perspektívu. Čo to pre nás znamená? Aj zasadzovať za tých mnohých mladých nezamestnaných v Španielsku, Taliansku, Grécku, ktorí eh, stále nie sú schopní nájsť prácu a stále krízu ešte neprekonali. My zelení sme presvedčení, že to je naozaj mm, skutočný nový deal, new deal eh, v boji proti nezamestnanosti mladých a klimatickým zmenám. Macron a ďalší eh, mali kopu rečí v predvolebnom boji, požadovali viac peňazí, viac európskych investícií, ale teraz robia presný opak, navrhujú krátenie pokiaľ ide o klimatické zmeny, nezamestnanosť mladých, ale aj výskum. Veď to predsa nemôže byť pravda. My zelení preto požadujeme, aby 3,5 miliardy naviac išlo na otázky klímy. Chceme 350 miliónov eur naviac na boj proti nezamestnanosti mladých. A tiež berieme vážne ľudské práva. Chceme európsky um, európsky uh, program na záchranu ľudí na mori 48 miliónov eur, aby sme naozaj uh, nezatvárali pre tieto problémom oči, ale uh, naozaj konali. Uh, to, čo navrhuje rada, je pre nás nepriateľné. My radi tvoríme súčasť uh, konštruktívnej väčšiny tu v Európskom parlamente. Aj v prípade rozpočtu by sme to chceli urobiť, pretože chceme dobrú Európu do budúcna, ale musíme to urobiť tak, že budeme naozaj presadzovať spoločne veci, spoločne investovať do našej budúcnosti a preto pevne verím, že sa nám to tu v Európskom parlamente podarí podarí a že nájdeme väčšiny pre tieto témy, aby sme sa postavili a aj presadili z očí v oči rade pre Európu a našu spoločnú budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj za držanie rešnického času. A teraz dostáva slovo pani Laport v mene ID. Máte minútu. Pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia, minulý týždeň prezident Erdogan eh, sa znova vyhrážal, že otvorí imigračné brány do Európy. Čo robia eh, naši eh, lídry? Znova sa podvolia takémuto vydieraniu. Európska komisia už 5,6 miliard eur vyplatila komisia a ešte 400 miliónov by mala vyplatiť budúci týždeň. Keď sa pozrieme na Frontex, na jeho obrovský rozpočet, a ten na rok je naozaj vysoký, tak e, naozaj nevieme, či takéto dohody a takéto rozpočtové voľby sú e, dobré. Áno, musíme chrániť naše hranice. Krajiny musia obnoviť svoju e, suverenitu, aby mohli vziať do ruky ochranu našich hraníc. Pokiaľ ide o Frontex, áno, môže to byť agentúra dobrovoľnej spolupráce, medzi krajinami, teda mm, sme takáto nekontrolovaná inštitúcia na príjem migrantov. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz v mene EKR dostáva slovo pán Žonka na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, zástupcovia komisie a rady. Vážené poslankyne, poslanci, diskusia o rozpočte by mala vždy vychádzať z reality. My um, máme na starosti dobrý rozpočet, odpovedáme sa za to občanom Európy. Spoločné problémy riešiť na úrovni spoločenstva, to je No, naozaj e, úloha, e, ktorá je chválihodná a preto musíme prieť určité kroky. Ak dokumenty hovoria, že treba riešiť polospodárstvo, tak nemôžeme súhlasiť e, s návrhom komisie znižiť zdroje do prírodných zdrojov a udržateľného rozvoja Taktiež je e, potrebné podporiť e, podmodňovacie návrhy, ktoré predložilo EKR. E, naše deti potrebujú zdravé organické potraviny, biopotraviny a nie kopu eh, potravín s obsahom eh, plastu. Eh, potrebujeme naozaj chrániť aj naše hranice a tak ďalej. Práve preto EKR chce posilniť aj Europol a Frontex. Naozaj nie je dobrá správa, že rada bude škrtať aj v roku 2020 413 miliónov eur je navrhovaný škrt, pretože vedecké inštitúcie a univerzity potrebujú peniaze na svoj výskum, nové technológie, tak eh, aby sme sa dokázali popasovať aj s nezamestnanosťou mladých. Eh, áno, musíme byť realistickí, musíme naozaj riešiť problémy, reálne problémy a my aj navrhujeme racionálne riešenia eh, ktorý, ktoré naši občania očakávajú. Takže spolu čelme výzvam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz mene GUE NGL dostáva slovo pán Omarži na minútu 30. Nech sa páči. Pani pani predsednička ďakujem pekne. Áno, ja plne súhlasím eh, s tou tým kritickým vyhodnotením zo strany pána komisára Oettingera, pokiaľ ide o návrh, ktorý prišiel z rady. A tiež plne súhlasím tými požiadavkami, ktoré tu jednotlivé politické skupiny vzniesli. Veď sa pozrite rada, veď sme tu jednomyselní. Tento parlament je jednomyselný zjednotení proti návrhu rady. Je to návrh, e, ktorý naozaj e, úplne poráža európske ambície e, to, že nechcete hovoriť o číslach, e, to ja chápem, ale ja o číslach hovoriť chcem, pretože vaše návrhy, e, to sú samé škrty, škrty, škrty, ktoré sú úplne neopodstatnené, naozaj neuveriteľne, výskum, menej o 413 miliónov. Proti mladým minus 11,67 e, miliónov, pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých. Ďalšie škrty, pokiaľ ide o fond azylu a migrácie, e, pričom teraz je potrebné na túto výzvu naozaj veľmi e, pozorne reagovať. A tiež škrty, pokiaľ ide o program COSME, 36,5 milióna čiže sa bude menej pomáhať podnikom. No, čo vám môžem povedať? S takýmto rozpočtom ste to vy, ktorí obetujete Európu a budeme mať menej Európy roku 2020 a to je podľa mňa smutné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ako ďalší dostáva slovo pán Hiver. Máte minútu 30. 17,4 milióna Britov hlasovalo za opustenie e, Británie, Európskej únie. E, títo naozaj e, budú musieť prispieť ešte aj na ročný rozpočet. Veď sme hovorili o kontinuite. Veď ľudia v Británii nehlasovali za kontinuitu, hlasovali za nezávislosť a práve preto strana Brexit bude teraz bojovať za Brexit, za naozaj odchod z Európskej únie. Ak sa interpretujeme k dohode všetky európske zákony, e, vrátanie e, finančných predpisov a tak ďalej, prestanú platiť a Spojené kráľovstvo už e, nebude predmetom žiadnych povinností, ani pokiaľ ide o finančné príspevky. Inými slovami, no deal znamená žiadne britské peniaze pre Európsku úniu. Mne sa toto celkom páči. A preto sa nečudujem, že e, toľko chválite Mejovej zmluvu, zmluvu, ktorá bola toľkokrát v mojej krajine zamietnutá. A preto naša strana e, povedala e, premiérovi, že nemá len prebaliť do pekného obalu túto dohodu a ponúkať ju ďalej, že chceme niečo nové, budeme inak stále proti tomu bojovať Moji voliči, no čo si oni myslia o tom, že máme e, znova prispievať do európskeho rozpočtu. Nie, ďakujem. No deal, nech sa páči. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Murešan za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, kolegovia, kolegyne. Hovoríme tu o rozpočte Európskej únie na rok 2020. Toto má dve osobitosti. Po prvé, je to posledný rok súčasného viacročného finančného rámca a je to prvý rok po európskych voľbách. Ako posledný rok súčasného viacročného finančného rámca znamená, že tieto peniaze v podstate idú do členských štátov. To znamená, musíme ešte urobiť veľa uhradiť veľa účtov a tu sa obraciam v radu. Treba urobiť všetko preto, aby Únia mala dosť zdrojov na to, aby sme boli schopní splácať tieto záväzky. Nie sú tu žiadne signály, e, nemôžu tu byť signály, že nemôžeme dať e, dedinám, mestám peniaze, že ne, sme platobne schopní. Na začiatku viacročného finančného rámca musíme jednoducho e, vyrobiť tlak, aby sme poukázali na to, že tieto peniaze potrebujeme. Treba uhradiť tieto požiadavky. Po druhé, prvý rok po európskych voľbách, to zase znamená, že potrebujeme si vypočuť hlas ľudí, ktorí išli hlasovať. Účasť na voľbách bola väčšia ako pred 5 rokmi. Mladí ľudia išli hlasovať. Nemôžeme mladým ľuďom povedať, že máme menej peňazí, aby sme bojovali proti nezamestnanosti mladých, ako navrhuje rada, že máme o 1 miliardu, 1 miliardu 16 miliónov znížiť tento rozpočet. Takisto pokiaľ ide o klimatické zmeny, pretože mladí ľudia tým záleží na environmentálnych otázkach. Nemôžeme farmárom povedať, ktorí boli hlasovať, že máme menej peňazí. A preto treba spolupracovať ako poslanci, komisia a rada, aby sme identifikovali správne priority, alokovali dostatočné zdroje, urobili všetko preto, aby sa peniaze správne vynaložili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako ďalší rečník e, máme tu pani Gualmini. Nech sa páči, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia a kolegyne. Rozpočtové rozhodnutia sú kľúčové. E, alokácia finančných zdrojov nie je technickým a byrokratickým cvičením, ale je to spôsob, ako Európska únia reaguje na potreby a požiadavky 500 miliónov občanov Európskej únie. My ako Európsky parlament musíme byť ambiciózni, nemusíme sa báť v, v časoch krízy, aby sme mali veľké ambície. Čím viac tieto krízy nás e, utláčajú, tým viac musíme mať lepšie ambície. To znamená, nemôžeme iba žiadať, aby ten rozpočet bol taký, ako bol pôvodne navrhnutý zo strany komisie, musíme ho ešte navýšiť a návrh zo strany SND, pokiaľ ide o 3,5 miliardy, tak to je absolútne akceptovateľné. Predovšetkým, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2020, všetky finančné ciele, ktoré sa týkajú klimatických zmien, musia byť silno obhajované a podporované. Po druhé, záruka pre mladých, táto musí byť posilnená a začlenená do sociálneho fondu 1 plus pokiaľ ide o politiku susedstva v stredomorskej oblasti, tá je základná, musí byť posilnená na to, aby sme aj naďalej podporovali naše hodnoty solidarity a inklúzie. Ako tieňová spravodajkynia som sa venovala práci s európskymi agentúrami a myslím si, že je absolútne zmysluplné, aby sme navýšili tak financovanie, ako aj počet zamestnancov v agentúrach, ktorých kroky jednoducho pozitívne prispievajú k environmentálnym politikám, pracovným politikám a imigračným politikám. Kolegovia a kolegne, sme na kryžovatke. Európa musí byť zelenou a sociálnou, alebo nemusí byť vôbec. Takže nepremeškajme túto príležitosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Pani Aje, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár, vážená pani, vedúc, pani predsednička. bude sa končiť viacročný finančný rámec. Koncom roku 2013 európske inštitúcie chceli požičať 20 na ochranu životného klimatických zmien. Avšak sa to nedodržalo. Tento nedostatok, prepačte, zdá sa, že tlmočenie nefunguje. Je to tak? Musím to teda zopakovať ešte raz, alebo nemusím? Začnite prosím ešte raz. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, rok 2001, rok 2021 ukončí viacročný finančný rámec. V roku 2013 európske inštitúcie slúbili, že budú dávať peniaze na ochranu klimatických otázok, avšak sme to nedodržali. Tento neúspech je v kontexte, kde katastrofy environmentálne sa množia. Ľudia minulý rok vyslali jasný signál. Očakávajú Úniu, aby konala, aby chránila. My musíme výjsť v ústretí im obavám. Inštitúcie musia rešpektovať a dostať týmto záväzkom. Za našu skupinu v Renew Europe je absolútne dôležité, aby sme dosiahli tých 20 Týka sa to ochrany planéty, aj pokiaľ ide o dôveru občanov voči inštitúcie. Vážený pán komisár, vážená pani predsednička, my berieme na vedomie stanovisko rady Vieme, že chcete šetriť, ale to je jednoducho v protispore s ambíciami klimatickými, tak ako to fínske predsedníctvo chcelo. Očakávame, aby inš- všetky inštitúcie dodržali svoje sluby. Nové záväzky budú sprevádzať nový vásočný finančný rámec. Urobme všetko preto, aby rozpočet na 2021 bol koherentný. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Ďalším rečníkom je pán Bözelager. Nech sa páči. Vážený, e, vážená pani predsednička, vážený pán minister, pán komisár, ja podporujem iniciatívu našej skupiny, aby sme dostali záväzku ešte z Barozovej komisie v rámci ešte predchádzajúceho viacročného finančného rámca. Chcel by som pripomenúť, že tento slub bol ešte pred Parížskou dohodou. Zdá sa, že nedostaneme, nedostojíme e, chýba nám 3,5 miliardy. Takisto potrebujem iniciatívu, aby sme tu mali celú finančnú flexibilitu, predovšetkým pokiaľ ide o mladých ľudí. Erasmus a iniciatíva pre nezamestnanosť mladých. Avšak tieto diskusie sa týkajú niečoho oveľa väčšieho. Ide tu o demonstrovanie ambícií parlamentu, pokiaľ ide o nový rozpočet. V rámci európskych volieb mladí ľudia nám ukázali, že očakávajú od nás, aby sme boli ambicioznejší, pokiaľ ide o poskytovanie európskych riešení, pokiaľ ľudia výzvy, ktoré musia čeliť. Potrebujeme rozpočet, ktorý sa bude navyšovať a niektorý sa bude zmenšovať, pokiaľ ide o kapacitu pre mladých, pokiaľ ide o klimatické zmeny, pokiaľ ide o management e, azylu a znižovanie nezamestnanosti. Preto potrebujeme rozpočet, ktorý bude vyhovať všetkým občanom a vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Takisto musíme navýšiť finančné zdroje, ktoré si stanovila Európska únia, tak ako to od nás očakávajú zmluvy. Musíme takisto presvedčiť európskych občanov, našich priateľov na rade, že tým, že dáme viac peňazí do Európskej únie, je dobrá vec a že dodatočné investície sú skutočne prospešné. Buďme ambiciózni, odvážni, tak ako to mladí ľudia od nás očakávajú v rámci tohto rozpočtu aj v rámci budúcich. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za to, že ste boli presní a teraz dostane slovo pán Madison, nech sa páči. Budem hovoriť v mojom jazyku po estónsky. Vážený pán komisár, pár komentárov z mojej strany. Ja si uvedomujem tieto ambície, je to veľmi dôležité, chceme viac peňazí, avšak ja som si vypočul pána komisára Oettingera a skutočnosťou je, že ak Veľká Británia opustí Európsku úniu bez dohody, tak nám bude chýbať 11 miliard eur. Budeme musieť tieto peniaze niekde nájsť a tieto peniaze prídu z členských krajín. Bez koncenzu však tieto peniaze nena- nenájdeme, na to, aby sme ich mohli míňať. Ďalšia otázka pre pána Oettingera asi najkompetentnejšia osoba, ktorá je v tejto téme. Hovoríme tu o problémoch o klíme, o migrácii, hovoríme o nezamestnanosti mladých, avšak nebolo by dôležité, aby sme hovorili aj o demografických problémoch. Napríklad e, pokiaľ ide o pôrodnosť detí, e, keď to porovnáme, ako zaostávame so zvyškom sveta v tejto otázke, tak neviem, ako sa Európa zachová či vôbec má zmysel garantovať budúcnosť našich detí. Uvedomujeme si aj toto v rámci rozpočtu. Ďakujem pekne. Ďalší dostane slovo pán Kužmiuk. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár, pán minister. Ja sa hlásim do tejto diskusie a chcel by som vyjadriť svoju e, pobúrenosť z toho a obavy, že tie peniaze nám nebudú stačiť že jednoducho nerastú tie peniaze dostatočne rýchlo na to, aby sme dostali tým našim záväzkom. Vieme, že budúci rok bude posledným rokom viacočného finančného rámcu, to znamená, že realizácia projektov sa zrýchli práve pokiaľ ide o koheznú politiku aj pokiaľ ide o rozvoj vidieckého priestoru, ale návrh rozpočtu vychádza z obozretných čísel, pokiaľ ide o implementáciu týchto projektov, týchto fondov. A to znamená, že budeme mať menej peňazí, ktoré budú flexibilné, keď to porovnáme s minulosťou. A zasa tu môže dôjsť k výpadkom platieb, ako tomu bolo napríklad v roku 2012-2015 a dokonca aj v roku 2014, kedy to bolo 30 miliard, ktoré vypadli. Takže dobrým riešením to by bolo a znamenalo, že v podstate by sme do toho započítali aj to, že nás pravdepodobne Británia opustí, to bude mať veľký vplyv a musíme to jednoducho vo právnom rozpočte aj nájsť. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo na minútu pán Papadimulis. Ďakujem pekne. Vážený pán, pani predsednička, pán komisár, pán minister, zatiaľ sme tu nemali žiadnych rečníkov za politické skupiny, ktorí by aspoň nepriamo boli podporili tie škrty, ktoré navrhuje rada a vaše predsedníctvo. A vážený pán komisár, sám odmietol tieto návrhy a uviedol dôvody, prečo by to nemalo byť. E, je to jednoducho nemožné ísť cestou týchto škrtov na to, aby sme dosiahli tie ambície a naše ciele. Nielen pokiaľ ide o parlament a komisiu, ale tie samotné ciele, ktoré si stanovila vlastne rada samotná. A toto je veľmi zlý signál. Je to veľmi zlý signál. Pokiaľ ide o ďalší viacročný finančný ramec, ktorý má pokryť ďalších 7 rokov, o ktorom bude rada s nami rokovať. Chceme bojovať proti klimatickým zmenám, chceme dávať peniaze do inovácií, hľadanie pracovných príležitostí pre mladých ľudí s tými peniazmi, ktoré máme, musíte potom zmeniť kurz, smerovanie. Menej peniazy nám jednoducho neumožní urobiť toho viac. Myslím, že treba sa na to pozrieť. Ďakujem pekne, na minútu 30 dostane slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ako každý rok, rada predstavila celý rad škrtov v rozpočte, ktorý navrhuje, komisii, ktorý navrhuje komisia. S kritériom, ktorým e, vlastne nerozumieme a nevieme sa s nimi stotožniť. E, nemali by sme trestať tie programy, ktoré prinášajú pridanú hodnotu Európskej únie. A to v ekonomickom, sociálnom a environmentálnom rozmere. Práve naopak, <clears throat> rada by mala podporovať ekonomickými nástrojmi tie e, voľby, e, ktoré sú cestou vpred, ako napríklad inovácia a boj proti nezamestnanosti. V opačnom prípade sa bude škrtať v tých programoch, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť Európskej únie napríklad tie škrty, ktoré máte v SPP, škrty podpory polnohospodárstva alebo zníženie o 60 miliónov eur e, fondov, ktoré majú byť zamerané na revíziu Dublinského nariadenia Takže to sú tie nástroje, ktoré sú kľúčové. Takisto aj škrty, ktoré sú v nástroje pre podporu zamestnávania mladých je naozaj dôležité, aby sme reálne racionalizovali tieto zdroje, aby sme koncentrovali výdavky do kľúčových sektorov a aby sme opätovne spustili reálne hospodárstvo. A práve preto sme pozitívne vnímali škrt v oblasti 55 miliónov eur na administratívne výdavky, ktorý navrhovala rada. Práve preto, lebo to je dobrá oblasť, kde sa dá škrtať. Toto je tá línia, ktorú by sme chceli presadzovať a čo sa týka našich pozmeňujúcich návrhov na rozpočet roku 2020, žiadali sme, aby Európska únia znížila výdavky a maximalizovala štipendia. Bez, je dôležité, aby sme bez zbytočných výdavkov zabezpečili čo najviac rastu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Vincik. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia a kolegyne, chránenie európskeho spôsobu života, to pre našu prácu znamená, že pokiaľ ide veľké technické oblasti, musíme dobehnúť napríklad iné hospodárske priestory ako Áziu a Spojené štáty americké. Pokiaľ ide o Horizon 2020, investujeme do dôležitých eh, tém budúcnosti, pokiaľ ide o našu konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o naše hospodárske štandardy, aj pokiaľ ide o zamestnanosť. Ako podnikateľku ma teší, že tento program je na prospech aj malých a stredných podnikov, ktorí sú vlastne tou oporou nášho hospodárstva. 24 rozpočtu druhého a tretieho pilieru vlastne idú práve do tejto skupiny podnikov. Veľa európskych podnikov vyznačuje to, že tu je dobrá spolupráca medzi malými a strednými podnikmi a priemyselnými odvetviami. Je to win-win situácia pre obe strany. Naše priemyselné podniky sú pred veľkými výzvami. Iba oni môžu v oblasti výskumu, pokiaľ ide o nové energie, nájsť riešenia v oblasti ochrany klímy a boja proti klimatickým zmenám, aby sme urobili v týchto oblastiach kroky na prospech obyvateľov. Na tomto pozadí je pre mňa jednoducho nepochopiteľné, že rada práve pokiaľ ide o tieto oblasti, to znamená Horizon chce robiť škrty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je pán Ušakov, ale toho tu teraz nevidím. Ak sa tu nachádza, tak ho požiadam, aby sa prihlásil. Ak nie je medzi nami, tak prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, pani Keller, nech sa páči. Vážený pán komisár, pán Günther Oettinger, vážený pán minister, Rada, to už bolo povedané, počíta so škrtmi veľkými, pokiaľ ide o rok 2020 27 miliónov. Je to rozpočet, ktorý sme po francúzsky povedali, že je priškrtený a preto môj kolega Olivier Chastel predložil viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré majú e, vylepšiť tento návrh. Pokiaľ ide o výzvy v oblasti LIBE, budem sa teda sústrediť na túto tému, pretože som spravodajkynia za našu skupinu k týmto témam Rada tu počíta so znížením o 20 miliónov v rozpočte, pokiaľ ide o Európ SVČ. My vieme, ako realita vyzerá. Misia tejto inštitúcie je veľmi dôležitá, práve pokiaľ ide o otázku migrácie, pokiaľ ide o otázku uh, dohôd o readmisii, to si vyžaduje finančné prostriedky. A preto by sme chceli zdôrazniť, že sú tu prostriedky na, o také, pre také agentúry ako Europol, Frontex a Eurojust, ak členské štáty skutočne chcú na to efektívne zareagovať. Toto sú predsa ich agentúry, ktoré prispievajú a môžu prispieť k tejto posilnenej spolupráci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je na minútu pán Bito. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, vidíme, že dom Vidíme, že horí nám žatva, vidíme, že klimatické zmeny sú zrazu prioritou pre nás. Posledný týždeň sme počuli viaceré pekné slova, pokiaľ ide o to, že tieto urgentné opatrenia musia byť prijaté. Počuli sme tu príhovory, aby sme podporili polnohospodárov v týchto ťažkých obdobiach. Počul som tu viaceré sluby, pokiaľ ide o e, pomoc, pomoc ktorú chceme ponúknuť v oblasti súch vo výbore Agri chceme podporovať agroekológiu aj v roku 2020, ale tieto návrhy neboli podporené. Už prvú príležitosť sme premeškali a je mi to ľúto. Občania európsky nie sú spokojní a nebudú spokojní iba s peknými slovami. My keď budeme hlasovať o veľročnom finančnom rámci, parlament musí zmobilizovať finančné prostriedky na to, aby budúca spoločná politika poľnohospodárstva skutočne mohla si osvojiť aj tú tému, ako sú klimatické zmeny. Ako vidíte, tie pozmeňujúce návrhy, ktoré tu máme v oblasti agroekológie, jedna rada. Hlasujte zelený tlačítkom, istotne urobíte dobrý výber. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom na minútu je pani Donato. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Budem hovoriť po taliansky. V oblasti všeobecného rozpočtu Európskej únie tak vidíme, že kohezná politika je jedným z tých najdôležitejších nástrojov spolu s SPP. Kohezná politika je priamo vyplýva zo zmluv a zabezpečuje vyrovnávanie rozdielov medzi rôznymi regiónami a podporuje tých, ktoré sú najmenej eh, zvýhodnené. A SPP je jediný konkrétny nástroj Európskej únie v oblasti dosahovania reálnych výsledkov v teréne, najmä v oblasti znižovania nezamestnanosti, zlepšovania konkurencieschopnosti a podpory rastu. A preto eh, je nepochopiteľné, že Rada a komisia navrhujú škrty v týchto častiach rozpočtu a presúvajú eh, rozpočet, rozpočet prostriedky inám, respektíve tým majme kompenzovať prípady e, Brexitu bez dohody. Takže v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme pracovali na zlepšenie účinnosti a efektivity a kvality tých programov a tých projektov, ktoré tu máme. A osobne e, som naozaj pobúrená tým, že sa tu idú škrtiť e, tie nástroje, ktoré majú najdôležitejšie podmienky kondicionality a takisto vidíme, že dochádza aj k nátlaku na škrt vo verejných výdavkoch v jednotlivých členských štátoch, ktoré idú proti vôli občanov. Takýmto spôsobom e, poškodzujeme ekonomickú a sociálnu kohéziu, na ktorej by sme mali pracovať všetci, aby sme zabezpečili, že rozpočet pre 2020 bude adekvátny pre dosiahnutie ekonomických a sociálnych cieľov tejto únie. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom na jednu minútu je pán Juržica, nech sa páči. Thank you. Since everyone... Ďakujem pekne. Keďže Kadži považuje e, svoju oblasť záujmu za tú najdôležitejšiu, je bežnou praxou, že sa zameriavame len na to, koľko peňazí je vynaložených v jednotlivých rozpočtových položkách. Menej sme ochotní obzerať sa späť, a teraz hovorím aj e, to, na, či boli európske projekty skutočne užitočné a ktoré európske projekty boli len premrhaním peňazí. Musíme jednoznačne zadefinovať špecifické ciele, ktoré majú byť financované z európskeho rozpočtu a takisto aj výsledky, ktoré od nich očakávame. Napríklad účinnosť vzdelávacích projektov by nemala byť meraná len počtom zúčastnených alebo účastníkov, ale ich úspechom po tomto vzdelávaní. Nebojme sa zrušiť neúčinné programy, tak aby sme mali viac zdrojov, ktoré nám umožnia podporovať tie dobré programy. Včera som prevyšil rečnícky čas, dnes som za to kompenzoval. Ďakujem pekne. Ďakujem, to je milé. E, ďalej má slovo pán Rovno, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Tento návrh rozpočtu nemá dostatok financovania a spôsobuje to, že tu nie je dosť prostriedkov pre sociálne oblasti, nie je tu dosť prostriedkov pre ochranu prostredia, pre kohéziu, nie je tu dostatok prostriedkov pre e, vojenské aktivity a zároveň čelenie medzinárodným hrozbám. E, nekonáme tam, kde môžeme konať v rámci špecifických návrhov. A máme tu tento návrh pred nami, ktorý rozhodne nie je dosť dobrý. Máme tu zhruba 80 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme zaslali rade a komisii, voči teda povedomu námru komisie ktoré majú bojovať proti chudobe, podporovať verejné služby, podporovať práva žien, ochranu život, eh, biodiverzity a zlepšenie využívania existujúcich prostriedkov a plný prístup každého regiónu k jeho možnostiam. Takže veľa z týchto bolo zaradených a naďalej budeme bojovať preto, aby sme zvýšili účinnosť našich pozmeňujúcich návrhov, tak aby sa objavili vo finálnom rozpočte, ktorý má byť schvalovaný parlamentom. A verím, že dostaneme podporu. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Rowland, nech sa páči na minútu a pol. Ďakujem pekne. Keď sa ja pozriem na európsky rozpočet, tak vidím politické chyby a bežnú účtovníckú šikanu. Politické chyby sú opäť tie, že tu máme protidemokratickú agendu a vytváranie nebulóznych, mlistých nových odborov, ktoré majú propagovať európsky spôsob života. Historické účtovné chyby sú e, legendárnymi v oblasti mrhania peniazmi. Mojou osobným obľúbeným je výbor regionov, ktorý míňa 725 tisíc na dary, trofeje a medaile e, pre, na to, aby odmenovali priemernosť, ako napríklad e, šéfa výboru Peš za zničenie rybolovného priemyslu. Som naozaj prekvapený, že Európska únia arrogantne predpokladá, že Spojené kráľovstvo prispieje 80 miliardami do európskeho rozpočtu v budúci rok. Ale ako chcete zaplatiť za rozpočtové zvýšenia, keď my odídeme? jednoducho to nepôjde z rastu, pretože recesia sa všeobecnosti očakáva a takisto to nemôže byť z fiskálnych stimulov, pretože takéto e, dopytovo e, e, poháňané projekty nie sú bežné v krajinách eurozóny. Účelom paktu stability a rastu je neumožniť ekonomické, implementovanie ekonomických stimulov. Je to len zbytočná e, ekonomická šikana, tak aby Európska únia mohla povolovať pravidlá tým krajinám, ktoré sú ich miláčikmi, ako Francúzsko, ktoré má beztrestnosť, a Taliansko e, beztrestnosť nemá. Mario Draghi mal pravdu vo svojej žiadosti, aby sme povolili fiskálne stimuly, ale to všetko je zbytočné, keď eurozóna naďalej zostáva v dusiacom e, korzete paktu stability a rastu v rámci eurozóny, ktorý bol nástrojom konvergencia, ako sme videli počas poslednej finančnej krízy, zrujnoval životy Talianov, Grékov a Španielov a to, za, a to, to, tieto položil na oltár európskej integrácie. Ďalší prihlásený je kolega Ressler, máte minútu 30, nech sa páči. Pekne, pani predsedajúca. Európa ešte, ešte čeli výzvam, ktorým, ktorým žiaden členský štát nedokáže čeliť o samote. Žijeme v čase, keď naozaj čelíme demografickým, technologickým a klimatickým zmenám nebývalého rozsahu. A práve preto posledný rozpočet v rámci tohto viacročného finančného rámca má tak vysokú dôležitosť, lebo tu sú niektoré kľúčové politiky. Tu v Európskom parlamente musíme naďalej trvať na tých politikách, ktoré sú zamerané na mladých, politikách, ktoré zabezpečia dobré vzdelávanie, dobré pracovné miesta našim mladým ľuďom a tak, aby to bolo pre nich potom jednoduchšie eh, rozbiehať si alebo začínať rodiny všade v Európe. Potrebujeme podporovať investície do inovácií, výskumu, a takýmto spôsobom umožňovať, aby sme boli konkurencieschopní na globálnej škále. Zároveň potrebujeme naďalej precizovať politiky, ktoré budú znižovať rozdiely medzi členskými štátmi. Stredná a východná Európa, a najmä juhovýchodná Európa, Chorvátsko ako najmladší členský štát, naďalej potrebujú cítiť plnú e, podporu e, z vyplývajúceho členstva. Priority každej organizácie, vrátane Európskej únie, sú najlepšie obhospodarované vtedy, keď dokážeme vnímať, ako využijeme svoje obmedzené zdroje. A práve z tohto dôvodu rozpočet pre rok 2020 musí e, odôvodniť tú dôveru, ktorú nám dali e, európsky voliči vo voľbách. Potrebujeme sa pozerať dopredu a zároveň potrebujeme znižovať rozdiely medzi generáciami a jednotlivými regiónmi. Ďakujem. Kann jetzt auch den Kollegen Biedron Dala by som slovo pánovi Biedraňovi, ale zdá sa, že nie je v sále. Možno je niekde inde. Ak tu nie je, pokračujeme ďalej v zozname rečníkov. Ďalej to pán Šastel, nech sa páči na jednu minútu. Vážené kolegyne, kolegovia, to, čo navrhuje rada, tie škrty na budúci rok, tieto neodrážajú ani priority fínskeho predsedníctva, ani novej predsedničky komisie a ešte menej tie, ktoré e, vyjadrujú naši občania. Musíme e, využiť túto príležitosť, aby sme z klimatickej výzvy urobili príležitosť ekonomickú, a aby zabezpečili udržateľnú prosperitu pre všetkých vo forme investícií do výskumu, vývoja a inovácií. Ďalej, v mene skupiny Renew som predložil viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré odražujú naše politické priority, sociálne podnikanie a mikrofinancovanie, aby tu bol naozaj forma financovania, ľudí, ktorí chcú e, založiť alebo zdynamizovať e, svoj mikropodnik, aby sme zlepšili konkurencieschopnosť vďaka podpore malých a stredných podnikov, podpore inovácií, tak aby malé stredné podniky mali prístup k financiám, aby sme mohli naozaj e, rozvíjať aj školstvo, odbornú prípravu, vzdelávanie a to na prospech zamestnanosti a rastu. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pani Dowding na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Naša spoločnosť, naša komunita čelí naozaj obrovským výzvam. Klimatické zmeny, sociálna nespravodlivosť, ekonomická nerovnosť. To všetko sa pretavuje do, to všetko sa musí pretaviť do praktických a politických krokov. Ako zelená, predovšetkým vítam rozhodnutie posilniť program Horizont a program Erasmus Dnešné hlasovanie bolo malým krokom správnym smerom, ale potrebujeme ešte väčší záväzok, tak aby sme podporovali výskum a rozvoj v oblasti e, aktivít, ktoré súvisia s bojom proti klimatickým zmenám. Preto vyzývam členské štáty, aby sa zaviazali k financovaniu našej budúcnosti, aby sme podporili e, návrhy parlamentu na navýšenie e, týchto investícií v rámci ďalšieho výskumného programu Horizon Europe. Vzdelávanie bude hrať kľúčovú rolu spolu s inováciami a nesmie byť našou jedinou odpovedou. Musíme sa okamžite zaviazať k zásadným krokom aj v iných oblastiach. Dnes ale oslavujme to, že investujeme do našej budúcnosti a zabezpečme, aby sme konali rozhodne v oblasti klimatických zmien. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. Ďalším na zozname rečníkov je pán Fest. Ďakujem pekne, dámy a páni poslankyne, poslanci. Tvárte sa, ako by tu išlo o vaše peniaze, ale je skôr o záujem európskeho poplatníka, pretože on svojou prácou eh, a svojimi daňami prispel do rozpočtu. Rok 2020 to je 160 miliárd eur do európskeho rozpočtu, je to navýšenie v porovnaní s rokom 2019 o asi 10 miliárd. Ale tu v pléne eh, sa uh, hovorí o konci Európe a o chudobe mnohých skupín obyvateľstva pričom rada iba marginálne toto navýšenie znížila. Ja neviem, v akom svete žijú niektorí poslanci, pretože ten rozpočet je naozaj prehnaný. Každý sa tvári, ako by nebola recesia, ani Brexit, ani e, nehrozila e, obchodná vojna medzi Čínou a USA, ako by nehrozila vojna vzhľadom na útok na South Arábiu a tak ďalej. Ve toto je rozpočet, ktorý nepozná žiadne rizika. E, tvári sa, že varíme sa, že je tu zníženie, hoci je tu navýšenie, e, veď EU e bude pokračovať na náklady na úkor európskej daní poplatníkov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Kristoforu. Máte minútu 30. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Pre mňa je európsky rozpočet e, niečo, čo musí podporovať na jednej strane rast a na druhej strane to bude aj čeliť legitímnym očakávaniam európskych občanov. tak, aby sme dokázali podporovať zamestnávanie mladých, aby sme dokázali podporovať farmárov, malé a stredné podniky, aby sme dokázali podporovať našu bezpečnosť. To všetko sú dôležité témy pre Európsku úniu a jej členské štáty. Do týchto oblastí musíme investovať spolu aj s digitálnym hospodárstvom. A zároveň potrebujeme rozpočet, ktorý zároveň bude poskytovať záruky pre podporu právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv. Európsky občania nechcú, aby peniaze boli nasmerované do krajín, ktoré nedokážu rešpektovať ľudské práva alebo nerešpektujú princípy právneho štátu, alebo do krajín, ktoré porušujú európsku legislatívu alebo, alebo aj medzárodné právo. Tým hovorím o Turecku napríklad. Nemali by sme investovať v Turecku v rámci nášho rozpočtu, pokiaľ nezmenia svoje správanie a pokiaľ nezačnú dodržiavať ľudské práva. Pretože Turecko porušuje um, výhradnú hospodárskú zónu Cypru na mori a ďalej podporuje plamenie nenávisti v mnohých častiach tohto regiónu. A práve preto som presvedčený, pán komisár, že mali by sme zmraziť peniaze, ktoré sú um, nasmerované do Turecka, mali by sme vyslať veľmi jednoznačný signál, že my sme úniou hodnot a princípov. A chceme, aby iné krajiny, ktoré eh, od nás dostávajú peniaze, aby rešpektovali tie isté hodnoty. Ďakujem pekne. Ďalej pán De Castro. Nech sa páči, vážený pána, pani predsednička, vážený pán komisár, naši občania žiadajú, aby Európa bola bližšie aby dokázala účinnejšie odpovedať na ich požiadavky, ale pozície rady eh, voči návrhu na rozpočet roku 2020 eh, len ďalej predložia tento objektív, ďalej nás vzdialia od občanov a sú to kroky späť. Európsky parlament by sme mali naozaj eh, urobiť viac. Pre nás to je málo ambiciozne. Mali by sme podporovať investície do agropotravinárskeho sektora. To je základný priemysel Európy. A jeho strategický význam bol dostatočne poukázaný už mnohokrát. Taliani v roku 2020 eh, nemôžeme, nemôžeme ignorovať ani aktuálnu geopolitickú situáciu. Vidíme, čo spôsobuje ruské embargo. Tieto dôsledky eh, sú veľmi veľké a ešte ďalšie dôsledky spôsobia, spôsobia Brexit bez dohody. Takže potrebujeme podporovať zamestnávanie mladých v celom agropotravinárskom sektore. Musíme čeliť veľkým výzvam. A najmä sa toho, aby sme čelili týmto výzvam, robíme kroky späť. A to sú veľmi negatívne signály, najmä v rámci ďalšieho finančného plánovania. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej má slovo pán Zemzrod na jednu minútu. Sehr geehrter Hochadel. Ďakujem pekne, vážená aristokracia. Tento rozpočet odpovedá asi tak stredoveku. Áno, budúcnosť našich vojvodstiev je ohrozená, ale nie zo strany cudzích, ale z, vašich, eh, z vašej strany, pretože um, váš pokladník nekoná, ako by mal. Eh, veď um, vôbec e, nepočúvate e, tých učených a prehľadáte skutočné rizika. E, máme stále leto, vymerajú nám druhy, niečo sa podá, tak ďalej. A preto sa 20. septembra tu stretávame s povstalšími, tak aby sme váš diabolský plán zablokovali. Eh, pri najmenšom eh, my sa nevzdáme. My eh, bez prostriedkov, beznádejní sme sa spojili proti vám, ktorí nemáte poňatia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Borkia na minútu, nech sa páči. Grazie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca ja e, považujem za strategické investície do tých programov, ktoré podporujú infraštruktúru, vedu, výskum a inovácie. A veľmi ma prekvapuje to, čo tu vidíme, že tento návrh komisie pre rok 2020 e, predpokladá mnoho rôznych navýšení a zároveň e, vidíme ďalšie komplikovanie pre situáciu čistých prispievateľov do rozpočtu, ako je Taliansko v tomto smere je naozaj nevyhnuté premyslieť takéto finančné programovanie. Vidíme, že tieto ehm, plány si vyžadujú ďalšie rokovanie. Nemôžeme sa správať faraónsky, ale mali by sme sa tvárou postaviť k tým programom, ktoré reálne ovplyvňujú našu produktivitu. Hovoríme napríklad o ehm, prístupom k projektom, hovoríme o administratívnym zaťaži pre najmenšie firmy. To je práve tá téma, kde potrebujeme podporu. V Taliansku a Európe máme príklady excelentnosti, ktoré dokážeme e, nájsť. Častokrát dokážu vynikať aj vo veľmi ťažkých podmienkach. A bol by dobré, keby komisia zobrala na vedomie túto kritickosť. Vážený pán predseda, možno úmyslom nebolo e, vylúčiť najmenšie firmy, ale realita je taká. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo kolega Herbst. Máte minútu a pol. Pani predsednička, dámy a páni, v predchádzajúcom bode sme hovorili o boji proti rakovine a hodli sme sa všetci na tom, že téma horizontu tu zohráva osobitnú úlohu. No a teraz o jeden bod programu neskôr, vidíme čísla, ktoré povedajú o opaku. Takže je tu rozdiel medzi tým, čo požadujeme v tých nedelnejších prejavoch a v tom, čo e, tu potom realizujeme. A to nemôžeme pripustiť. Pán komisár to opísal veľmi jasne. E, hovoríme o omeškaní a toto omeškanie e, stojí čas. Ten čas nemáme v boji proti rakovine, v boji proti nezamestnanosti mladých. Čím ďalej budú, dlhšie budú nezamestnaní, tým viac budú, sa budú radikalizovať a tiež e, ostatné krajiny e, výskum a vývoj robia ďalej. Oni nespia. Takže sa pozrieme na tie programy, na ktoré útočí rada. Sú to tie, ktoré dobre fungujú, prinašajú pridanú hodnotu a toto naozaj nie je dobrý nápad, drahá rada. Takže my tu hoci sme dve tretiny noví, musíme zvyknúť na isté rituály. K rituálom iste platí aj to, že musíme na radu viacej tlačiť, e, pretože tie nápady nie sú dobré. E, tento rituál požaduje, aby sme m, mm, vás rozporovali. Eh, čo by sa stalo, keby sme súhlasili? Asi by ste boli prekvapení, ale možno aj prelaknutí. Takže e, prosím, využite túto našu kritiku e, v zmysle spolupráce, ak nejaká má ešte byť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz nasleduje pani Beňová. Minúta, nech sa páči pekne pani predsednička, vážený pán komisár európsky parlament je vo svojich politikách veľmi ambiciózny ako spravodajkyňa pre rozpočet pre výbor envi viem že budeme potrebovať oveľa viac finančných zdrojov ktoré zatiaľ v rozpočte nemáme. klimatické zmeny kladú pred nás výzvy ktoré budú vyžadovať ďalších three five miliardy eur

Ďakujeme pekne. A teraz dostáva e, slovo na minútu pán Picula, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som uh, pracoval na tomto dokumente vo výbore REGI, takže by som si dovolil povedať e, zo pár vecí k tejto téme z hľadiska regionálneho rozvoja. Kohezný fond je jedným z kľúčových pre rozvoj mnohých členských štátov a preto je dôležité, aby zostal zachovaný aj v našom rozpočte na budúci rok a v ďalšom viacšom finančnom rámci. Toto v súhľade s Lisabonskou zmluvou, pretože podľa tejto zmluvy e, nemôžeme ponechať svojmu osudu žiaden región. Každé euro investované do koheznej politiky prináša 1,24 eur e, pridanej hodnoty. E, mňa mrzí, že navrhovaný rozpočet škrtá peniaze na rôzne veci, ktoré sú veľmi dôležité, tak ako boj proti klimatickým zmenám, proti nezamestnanosti mladých a tak ďalej. Tento dokument e, nereaguje na tie problémy dostatočne a mm, komisia si nebude vedieť pracovať, pretože to nie je v súlade s navrhovaným pracovným programom. Ďakujem a teraz dostáva na minútu slovo pani Gil. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja tu vystupujem ako nespravodajskynia za výbor AFED a chcela by e, som vyjadriť obavy v súvislosti s návrhom rady, e, kde dochádza k e, škrtu, pokiaľ ide o záväzky v okruhu 4, takmer 1 miliarda. To je e, zahraničná služba, e, externá aktivita na najbližšie 3 roky. Myslí si rada, že e, súčasný medzinárodný kontext, kedy dochádza k porušovaniu demokracie, právneho štátu, ľudských práv eh, v rôznych častiach sveta. Myslíte si, že v takejto situácii by sme mali robiť toto? Je to naozaj odpovedné? Znižovať kapacitu Európskej únie konať a eh, tí najpotrebnejší ponechať svojmu osudu. Mňa naozaj trápi to, že Európska únia eh, akoby nasledovala stopy USA, hoci Čína tu rozdáva, peniaze e, naľavo napravo. Takže ja by som rada, keby EÚ sa chopila zodpovednosti e, a robila viac v oblasti demokracie a ľudských práv. Takže vyzývam ako radu, tak aj komisiu, aby zrevidovali svoje návrhy a aby e, naozaj priority, ktoré hlásajú, aj financovali. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Gajer. Máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán minister, vážny pán Oettinger, kolegyne, kolegovia. Je to 11. rozpočtové konanie, ktorého som svetkom a je to naozaj inštitucionalizované, ritualizované a naozaj nasmrt nudné. Za každým sa opakuje to isté na strane rady, Vždy len hovoríte o krátení, dôvod, marže, rozodpovedné plánovanie a tak ďalej. Keď sa ale pozrieme tie čísla, tak keď to očistíme o infláciu, tak je to zníženie výdavkov všetkými tými dopadmi, ktoré už kolegyňa a kolegovia odprezentovali a nadviazala by som na to, čo povedal pán Herbst. Je to šarmantné. Čo by ste urobili, keby sme akceptovali váš návrh? Čo by ste spravili, pán minister? Boli by ste vy schopní vašim voličom vysvetliť, prečo fínske predsedníctvo rady chce dávať viac peňazí na digitál, na klimatickú politiku, na rôzne oblasti, aj v doprave a v vlastnom návrhu rozpočtu krátenia. To sa vám nepodarí, takže poprosím vás, reagujte na návrhy um, spravodajcov a príjmite ich. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz zostáva slovo kolegyňa Grapiny. Máte tiež minútu. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážená, vážené kolegyne, kolegovia. Už ste počuli kolegov, ktorí nás hovoria jasným jazykom a je to aj potrebné. Na úvod by som sa chcela poďakovať pánovi komisárovi, prečo nám vysvetlil, prečo tieto škrty nie sú dobré. My sa dobre uvedomujeme, ja som ťa vo výbore Trána. Vy ste tam poškrtali všetko, výskum, vývoj, e, konektivitu a tak ďalej. Pán minister, otázka na vás. Vo vašom prejave ste povedali, že rozpočet je dôležitým nástrojom politik EÚ. No ale tento rozpočet, čo vy navrhujete, samé škrty, ako toto môže byť nástroj na realizáciu európskych politík, kohezia, startupy, výskum, zdravie, bezpečnosť? Veď toto sú veci, ktoré nás úplne očakávajú lepšia životná úroveň a tak ďalej. Veď to je v prudkom rozpore s tým, čo robíte takéto škrty robia presný opak. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz máme na zozname pani Nojcho, ale nikde ju tu nevidím. Máme tu pani Nojcho niekde v sále. Ak nie, pokračujeme pánom Fernandezom. auch nicht. Ale ani ten tu nie je, ale vidím pani Kamer Evert. Takže tá dostáva slovo na minútu. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, šetrenie, šetrenie, toto bol slogán Geiz is Geil v jednej veľkej e, reklamnej kampanii v Nemecku. Ale zdá sa, že aj rada si to osvojila, pokiaľ ide o rozpočet na budúci rok. Áno, menej peňazí, škrty v oblasti kultúry, v oblasti e, zapojenia občanov, Dokonca Erasmus+, Plus, najznámejší, najúspešnejší program, aj ten sa škrtom nevyhol. Stále sa hovorí o význame kultúry a vzdelávania pre súdržnosť spoločnosti, pre rozvoj každého jedného. Stále sa to poukazuje. Ale do toho investovať e, o tom asi nič netušíte. Rada navrhuje škrty v tejto oblasti a tie sú naozaj nepriateľné. Kreatívna Európa, Európa pre občanov uh, už sú podfinancované chronicky pre výbor pre kultúru a vzdelávanie. E, tento vníma ja, sem dajme viac peňazí, požadujeme o 10% viac na Erasmus+, plus, kreatívnu Európu a Európu občanov. E, musíme tu investovať viac a nie menej do oblasti mládež, kultúra, vzdelávanie. Ja si myslím, že toto odložíme našim občanom. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a ako ďalší vystúpi kolega Benifej. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že diskusia o rozpočte na rok 2020 je dobrou príležitosťou. Preto, aby sme nanovo zvážili potrebnosť opatrení, ktoré podporujú zamestnanosť. A práve preto ako člen výboru pre zamestnanosť eh, predstavujeme spolu s kolegami pozmeňujúce návrhy, ktoré majú posilniť tento aspekt textu. Preto všetkým iniciatívu v oblasti zamestnanosti mladých. To je kľúčový nástroj v tejto oblasti. Úroveň nezamestnanosti medzi mladými zostáva ešte stále veľmi vysoká v mnohých členských štátoch. A práve preto žiadame, aby sme našimi úpravami zabezpečili distribúcii ďalších 600 miliónov eur do tejto iniciatívy. Vyjadrili sme potrebu zosúľadiť naše politiky stále užšie v oblasti zamestnanosti a to s cieľmi rozvoja a a takisto aj s Európskym pilierom sociálnych práv, aby sme bojovali proti rozdielom, nerovnostiam a podporovali sociálny dialog, zlepšovali produktivitu a takisto aj podmienku, v ktorých, podmienky, v ktorých sa pracuje. Je dôležité zároveň nasmerovať fondy do trvalého vzdelávania, celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania. Európa by mala naozaj konať, a to veľmi mimoriadnou silou pre občanov. Predovšetkým intervenovať v kontextoch, ktoré sú najviac problematické. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo kolegyňa Insir. Ďakujem pekne. Vidíme, že svet horí, priepastie sú medzi ľuďmi veľmi veľké a sú to veľké hrozby. Ja sociálno-demokratickú vládu v Švédsku chápem tak, že pokiaľ ide o rozvojovú pomoc